Ideme podľa programu k správe Geringer de Odenberg, činnosť výboru pre petície za rok 2014. Nech sa páči, pani spravodajkyňa, máte slovo. Ďakujem, pani przewodnicząca. Będziemy głosować dzisiaj nad ostatnim... Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, dnes budeme hlasovať o tejto správe, ktorá sa týka činnosti Výboru pre petície za rok 2014. Som aktívne zapojená v činnosti tohto výboru od roku 2004 a za posledných 10 rokov som sledovala, ako priamo alebo nepriamo má tento výbor dopad na našu legislatívnu aktivitu. Pokiaľ ide o sťažnosti v tejto oblasti, to znamená, že ide o plnenie práva EÚ v rôznych oblastiach, ale počet petície je príliš vysoký. A čo to znamená, že plnenie práva alebo implementácie EÚ Predsedajúca prerušuje rečničku. Pani kolegyňa, poprosíme kolegov, aby nediskutovali. Mám 4 minúty, chcela som ich využiť, využi, nech sa páči. Liczba petícií z druhej strany świadczy tež o... Ide o počet týchto petícií a to číslo znamená, že obyvateľia EÚ si uvedomujú, že naozaj majú právo právo tieto svoje aplikovať na pôde EÚ. Po neustálom náraste petícií sme zistili, že došlo k uh, určitému maximálnemu postu sťažnosti a v roku 2014 už došlo k takému maličkému poklesu počtu petícií. Môžeme teda skonštatovať, že v tomto roku má Európsky parlament mal o 6 menej petícií než v roku predchádzajúcom. 14. roku sme mali o zavretých 1850 um, petícií, čo je teda ten menší počet ako v predchádzajúcim rokom, ale pri riešení petícií to ešte nemôžeme byť spokojní, musíme sa snažiť, aby každá petícia sa čo najrychlejšie analyzovala a aby sa problém riešil efektívne. Informačné technológie a jej využívanie nám umožnia lepšie a rýchlejšie kontaktovať našich obyvateľov a tento problém vyriešiť. Máme webový portál z roku 2015, ktorý vylepšil existujúci systém. Naši obyvatelia vďaka tomuto portálu môžu predkladať elektronické petície majú tam všetky potrebné informácie ohľadom EP, môžu sa tam registrovať a môžu predložiť petíciu alebo môžu získať informácie k jednotlivým etapám postupu žiadosti a sú mailom informovaní, keď dojde k nejakej zmene e, štatútu tejto petície. Čím ďalej, tým viac e, sa predkladajú petície elektronicky v roku 2014 to bolo 80 v predchádzajúcom roku toto číslo bolo o 5 nižšie. Záverom by som poďakovala všetkým poslancom, ktorí mi pomáhali pri príprave tejto správy. Ďakujem všet- a vďaka týmto kolegom sme vytvorili správu kvalitnejšiu, ktorá konkrétne poukazuje na činnosť tohto výboru. A teraz si s veľkým potešením vypočujem rozpravu pán Avramopoulos. Nech sa páči, pán komisár mene Európskej komisie. Vážení členovia parlamentu, komisia vo všeobecnosti víta eh, správu pani Gemiera Rodenberg, eh, ktorá uznáva úlohu komisie eh, pri asistovaní výboru pre petície pri jeho výkone povinností. 790 eh, eh, povolených eh, petícií, 688 bolo postupených komisii v roku 2013. Komisia zdieľa názor, že máme dobrú spoluprácu s výborom pre petície. víta e, opatrnejší prístup e, e, výboru pri rozhodovaní o tom, ktorý orgán alebo inštitúcia je najkompetentnejší odpovedať. Ale nesielame názor, že komisia by primala nejaké reštrikcie aby bránila vyšetrovaniu vecnej stránky týkajúcej sa petície, alebo že by tlačila na uzavretie prípadov bez toho, aby sme čakali na koniec preskúmania otázok, ktoré nadnášajú petície. Práve naopak, komisia by chcela ubezpečiť členov parlamentu, že reagujeme na všetky požiadavky výboru pre petície so všetkými našimi kompetenciami, s plným násadením. Žiadne reštrikcie tu neboli pri eh, narábaní s petíciami. Avšak môžu byť prípady, v ktorých eh, komisia nemohla eh, detailne odpovedať výboru, keďže nemala kompetencie v danej oblasti. V takých prípadoch komisia informuje výbor Ehm, o takejto skutočnosti a akákoľvek eh, akékoľvek rozhodnutie uzavrieť petíciu e, ostáva plne v rukách výboru samozrejme. Eh, komisia je vždy zastúpená po, počas diskusí vo výbore úradníkom na najvyššej možnej úrovni v hierarchii komisie. My vás ubezpečujeme, že vždy e, posielame tnejších úradníkov e, v prípade e, petícií, ktoré sa práve prejednávajú. A nedostali sme žiadne indi- indikácie zo strany sekretariátu alebo členov výboru PETI, že by komisia nebola zastúpená adekvátne na zasadnutiach výboru. Pokiaľ ide o transpozíciu e, zákonov EÚ, komisia by chcela pripomenúť, že aktívne e, sa zaoberá prípadmi e, nesprávnej transpozície zákonov EÚ aj otváraním konaní pre porušenie pokiaľ ide o agendu pre lepšiu re- reguláciu, máme veľa preventívnych možností e, podpory členských štátov pri implementácii legislatívy EÚ. Pokiaľ ide o e, to, aby informácie e, boli priamo prístupné výboru, Eh, chcem povedať, že takéto informácie už eh, k dispozícii sú. Komisia informuje o svojej práce vo, eh, vo svojej výročnej správe monitorovania aplikácie legislatívy EÚ, kde vysvetľuje ako strážkynia zmluv svoje povinnosti, kde teda sa venuje jedna oblasť práve prípadom, na ktorých sa pracuje vo výbore pre petície. A e, tiež sa povedať, že postupujeme v súlade s, aktuálnym, s aktuálnou rámcovou e, dohodou, ktorá e, hovorí, že informujeme o konaniach pre porušenie formou tlačových vyhlásení, obzvlášť pokiaľ ide o odôvodnenie, odôvodnenie stanoviska a posunutia súdom. Všetko sa dá konzultovať takisto v, na internetových stránkach e, komisie. Okrem toho, e, komisia momentálne sa zaoberá e, spôsobmi zlepšieho vystupovania jednotlivých prípadov, ktoré výbor posiela komisii. Pokiaľ ide o interpretáciu komisie článku 51 Charty základných práv, chceli by sme pripomenúť, že je v súlade s aktuálnymi eh, rozhodnutiami Európskeho eh, súdu. Komisia chce podporovať eh, iniciatívy európskych občanov, tak aby sa mohol, mohli tieto vyvinúť do plného potenciálu. Komisia už implementovala, chce naďalej implementovať opatrenia, ktoré by zlepšovali E, možnosti tohto nástroja v aktuálnom rámci v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom, členskými štátmi, inými orgánmi EÚ a zainteresovanými stranami. Komisia parlamentu e, postúpila detaľnejšie informácie týkajúce sa týchto aspektov na plenárnom e, zasadnutí v oktobri 2015. Komisia zvažuje ďalšie kroky, ktoré by sa mohli prijať v určitých oblastiach v rámci uznesenia parlamentu o iniciatíve občanov. Avšak, keďže prešli iba tri roky, odkedy e, toto vstúpilo do platnosti, zdá sa nám, že je ešte stále prískoro na to, aby sme začali s legislatívnou revíziou. Avšak komisia bude pokračovať vo svojej práci v roku 2016 a bude sa snažiť e, ďalej lepšie e, zhodnocovať potrebu takéto revízie v neskôršom štádiu. E, pokiaľ ide o to, že voláte potom, aby sme lepšie implementovali žiadosti ombudsmanky, a vyjadrili sa e, k rokovaniam TTIP, e, ako o to žiadal výbor e, pre petície. Budeme sa snažiť o maximálnu transparentnosť, kde je to možné, bez toho, aby sme podrývali dôležité prvky dôvernosti, ktoré sú veľmi významné počas rokovaní. Mnohé z odporúčaní ombudsmanky sme už implementovali alebo E, tieto sú v procese implementácie. Komisia e, si preskúma e, iniciatívu občanov v súvislosti s TTIP a článkom 11 zmluvy o fungovaní EÚ. Ale treba povedať, že podmienky, ktoré sa spomínajú v nariadení 211 z roku 2011, tam nie sú splnené. Komisia víta správu o teda dôležitosti eh, eh, týchto iniciatív občanov a budeme postupovať informácie aj naďalej, tak aby sme podporovali eh, európsku demokraciu. Obzvlášť chceme podporovať dialog s občanmi v členských štátoch. Za týmto účelom komisia už teraz príjma konkrétne kroky. Tiež e, treba spomenúť e, e, projekty, ktoré podporujú participáciu občanov v procese, európskom procese rozhodovania. Na záver komisia ďakuje výboru za jeho podporu, pokiaľ ide o Solvit. Myslíme si, že Solvit by sa mal ďalej rozvíjať a e, to v ďalšej spolupráci s členskými štátmi, aby sa rozvinul jeho plný potenciál. Na záver chcem ubezpečiť parlament e, v tom, že sa silne zasadzujeme, e, aby sa správne uplatňovala teda príslušná legislatíva. EÚ, pokiaľ ide o iniciatívy občanov. Ďakujem vám za pozornosť. Hneď začneme s rozpravou v mene politických skupín. Na dve minúty pán Becker za EPP. Vážená pani predsednička, vážený pán komisár, kolegovia, kolegyne, výročná správa výboru PETI poukazuje na úspešnosť práce v tomto výbore za posledný rok. A dovolte mi k tejto správe tomu predloženému položiť pár otázok. Ak by generálny tajomník a sekretariát, tzv. velereforma, ak by sa takýmto spôsobom mala zabezpečiť rýchla odpoveď na všetky žiadosti, petície občanov, za tým je veľký otáznik, hovorí rečník. Takýmto spôsobom vlastne by týmto spôsobom mala sa zlepšiť situácia. Má sa vlastne zdôrazniť aj úloha Európskeho súdneho dvora takto? Má sa takýmto spôsobom posilniť aj pozícia komisie ako dohľad sa dodržiavania pravidel? A má sa týmto vlastne zabrániť, aby tie zisťovacie misie neboli zneužívané na politickú propagandu pred voľbami? Myslím si, že spontánne na tieto otázky odpovie, odpoviete, odpoviete skôr áno. A preto je pre mňa nepochopiteľné, prečo spravodajkyňa nepreukázala spoluprac- ochotu spolupracovať. Ani jedenkrát so mnou ako steňovým spravodajcom sa nestretla. A ja ďakujem spravodajkyni za to, že nezabránila tomu, že vlastne takýmto spôsobom koordinátori uh, mohli urobiť väčšie úsilie na to, aby sme mali dnes skutočne dobré výsledky po hlasovaní. Našou úlohou je urobiť všetko preto a v prospech občanov, to je našou úlohou a ja všetkým odporúčam, aby hlasovali áno za pozmeňujúce návrhy, preto všetkým tie, ktoré vlastne majú vyhovieť žiadostiam občanom. Spravodajkynia minulý rok vlastne podporila vo väčšine minuloročnú správu. Ďakujem veľmi pekne. Teraz ide pani Kalendruiz na minútu. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Vážení kolegovia, vyjadrenie demokracie v politike je účasť občanov. Preto výbor PETI musí byť základným nástrojom, aby sme zabezpečili toto právo a účasť občanov. Veľa petícií dostal výbor v roku 2014 či už išlo o porušovanie ľudských práv alebo zlú implementáciu smerníc alebo situácii občanov v členských štátach, našou povinnosťou je adekvátne odpovedať a to v dostatočne rýchlom čase a, a tiež efektívne. Je to záväzkom EP, Európskej komisie a členských štátov vyslať jasný signál, že európske inštitúcie slúžia európskym občanom a preto by som aby vydala oznámenia vydala oznámenie, e, že všetci zúčastnení európskych inštitúcií majú túto povinnosť e, splniť pán Mori- Marias. Ďakujem pekne, pani predsednička. Výbor PETI je tým orgánom, na ktorý sa obracajú občania Európskej únie na to, aby sa dožiadali ochrany svojich práv, v rámci ktorého vlastne sa uplatňujú predpisy Európskej únie v tomto, výrobe vlastne, v tomto výbore vlastne dochádza k takému dialogu medzi inštitúciami a občanom. Jedno z dôležitých rozhodnutí tohto výboru je napríklad to z oktobru, oktobra roku 2015, kde moje odporúčanie bolo akceptované v tom zmysle, že petícia, ktorá bola predložená zo strany e, tých, ktorí povstali a bolo akceptované aj zo strany Nemecka. Takýmto spôsobom sa vlastne poprvýkrát mohli vyjadriť občania vo výbore PETI, pokiaľ ide o reparačné náklady a platby, kde ide o odškodnenie veľkého množstva ľudí v Grécku, ktorí vlastne boli popravení z strany nacistických uh, nazistických vojakov. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo ďalší rečník. Ďakujem pekne. Úvodom mojho vystúpenia by som rada zvoraznila význam výboru PETI pre participatívnu demokraciu a EP. Je to skutočné okienko otvorené pre občanov. 500 miliónov Európanov, ktorí nás to aj dnes prevádzajú, môžu priamo posunúť e, tomuto parlamentu svoje žiadosti Čísla a štatistiky ukazujú, že aké sú znepokojenia spravodlivosť, životné prostredie, vnútorný trh a základné práva. My ako zákonodarcovia si to musíme uvedomiť a je zaujímavé, že také krajiny ako Španielsko sú na čele v počte petícií, hlavne pokiaľ ide o porušenie a potom ďalej je to Grécko a Taliansko. Vyzvala by som vlády týchto krajín, aby aplikovali e, legislatívu. Vyžadujem väčšiu spoluprácu komisie, výboru s ostatnými európskymi inštitúciami, ako aj s národnými parlamentami, ako aj s parlamentnými výbormi tohto parlamentu. Základnou výzvou je, aby sme boli na výške očakávaní e, našich európskych občanov, aby sme obhajovali ich práva aby sme splnili znenie článku 21 a aby sme si ešte uvedomili, že Charta základných práv nebola prijatá ešte všetkými členskými štátmi. Prísne, e, prísna interpretácia článku 51 tejto charty, kde komisia sa viackrát vyjadrila, že nie je schopná konať v oblasti ľudsk- základných práv, to je spoločná výzva, ktorej sa musíme venovať okamžite v PETI aj v komisii. Boli ste naozaj veľmi rýchla. Pani hovorí pani predsedajúca, pani Albiol Guzman Zague. Ďakujem. EÚ sa postavila chrbtom k občanom a obhajuje len záujmy finančného kapitálu. To je realita a že Európsky parlament je vzdialený od ľudu a že európske inštitúcie sú málo demokratické ani zodpovedajú a neodpovedajú na skutočné potreby občanov, je jasné, keď vidíme, že politiky, ktoré sa vnúcujú, sú v prospech ekonomických elít. Jediný skutočný kontakt tejto inštitúcie s občanmi je výbor pety. A prostredníctvom petícií sa e, môže najlepšie sledovať, aký je rozdiel a vzdialenosť medzi Európskym parlamentom a realitou ste skutočne vzdialení svetelné roky od ľudí, ktorých chcete zastupovať. Prichádzajú desiatky petícií, ktoré odmietajú TTIP a ďalšie e, veci. Poukazujú na to, ako nadnárodné spoločnosti nerešpektujú e, zákony ale v, parlam- v Európskom parlamente e, väčšina nevenuje tomuto pozornosť a chce e, uzavrieť túto dohodu, ktorá ide v prospech veľkých národných korp- nadnárodných korporácií. Rovnako otázka migračná, ktorá sa tiež týka charty základných práv, ale parlament ide stále cestou um, potláčania, deportácií. Tento parlament zatvára oči pred skutočnými potrebami európskych občanov a čo jedinými spojencami e, sú lobby. A pani predsedajúca tiež upozornila rečničku, hovorila veľmi rýchlo na to, aby sa bolo možné kvalitne tlmočiť. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem kolegom za ich práce, ktoré sa odvedli na stretnutiach tieňových spravodajcov. Viacerí tu spochybňujú európsky projekt, ale práca tohto výboru je o to dôležitejšia. Dohoda, ktorú sme dosiahli, môže kreovať vlastne budúcnosť Európskej únie. Reagovanie na žiadosti občanov je dôležitá, ale nie na úkor kvality našej práce. Musíme sa venovať aj tomu veľkému množstvu petícií tým, že vytvoríme väčšie zdroje pre tento výbor. Musíme vždy myslieť na toho, kto predkladá petíciu. Potrebujeme transparentné pravidlá pre predkladanie petícií. Urobili sme už určitý pokrok tým, že sme zaviedli petičný portál, ale sú tu ešte nedostatky, ktoré sa musia napraviť na to, aby bola zabezpečená pridaná hodnota pre ľudí. Čo je najdôležitejšie, je posilniť e, dosledovanie našej práce, tzv. follow-up. Potrebujeme pracovať na úrovni expertízy. Komisia takisto musí pracovať viac, aby sa tie žiadosti občanov brali vážnejšie. Komisia nemá opakovať to, čo hovoria úrady jednotlivých členských štátov. Právo na petíciu je práve zabezpečené a vlastne úloha komisie je stanovená aj v tomto duchu a preto nemôžeme žiadať občanov, aby takýmto spôsobom sa nedožadovali do obhájenia svojich práv. Nemôžeme jednoducho ignorovať tie iniciatívy, ktoré takýmto spôsobom zo strany občanov vzýšli. Máme tu kritiku zo strany Európskej ombudsmanky a ja sa chcem poďakovať za jej vynikajúcu prácu s tým, že vlastne Európska únia takýmto spôsobom sa stáva zodpovednejšia voči občanom. V tomto duchu, v službe občanom, musíme postupovať aj v rámci práce v našom výbore. Ďakujem pekne. Na minútu teraz dostane slovo pani Evi. Ďakujem, pani predsedajúca. Vychádzam z iného údaja a síce z petícií, ktoré sú priateľné a predstavujú 39 ktoré dostávame a táto cifra poukazuje na to, ako málo chápeme a ako občania aj málo chápu to, kde pôsobí EÚ a či si občania skutočne uvedomujú, aké je ich právo na petíciu a ako môžu túto petíciu využiť. Hlavným cieľom je vyriešiť problémy, ktoré e, sú v regiónoch a my v EU inštitúciách by sme mali byť schopní účinne odpovedať. Zvorazňujem, to, že ešte tento nástroj nefunguje dokonale a tiež nástroj občianskej iniciatívy bolo vlastne len takým veľkým klamstvom pre občanov. Ďakujem pani Goda. Pani predsedajúca, aktivita výroba výboru PETI sa v roku 2014 sa znížila eh, v počte 6 v porovnaní s predchádzajúcim rokom ale ehm, zároveň sa navrhuje viacej finančných prostriedkov pre tento výbor, ale na čo v roku 2014 2618 petícií bolo ehm, vyhlásených za nepriateľných. Veľa petícií sú nepriateľné, pretože um, rámec pôsobenia EÚ občania nepoznajú dostatočne Dôvody odmietnutia sú nielen právne, mm, ale aj politické. A to je dôležitá téma. Čo je dôležité, je podporovať participatívnu demokraciu. A musíme skonštatovať, e, že aj v téme občianskej iniciatívy toto všetko zlyhalo preto, že tieto iniciatívy nemôžu e, vplývať na legislatívu, na texty alebo ich pozmeniť a veľmi často ich komisia zastavuje, keď nejdu v zmysle toho, ako, boli, ako bola legislatíva postavená. Iné iniciatívy, kde bolo 3 milióny podpisov, komisia neprijala túto petíciu a zdôvodnila, že rokovanie zmluvy nespadá do zodpovednosti len komisia, ale aj Európskej rady. V roku 2013 dohoda o voľnom obchode medzi Švajčarskou Tomuto sa komisia venovala. A technické argumenty často zakrývajú politické dôvody. Keď komisia príjima iniciatívy, nič sa nedeje, pokiaľ ide napríklad o vivisekciu alebo právo na prístup k vode. A potom občania strácajú nádej a obracajú, obracajú, obracajú sa skôr na občianské iniciatívy Pani spravodajkyňa to síce e, ľutuje vo svojej správe, ale problém v skutočnosti nerieši e, pani Morvaj. Petíciós bizottság munkájáról szóló jelentés köszönő. Táto správa o práci výboru PETI nesúvisí s, mojim, s mojou osobnou skúsenosťou, alebo ja mám inú skúsenosť a práve preto sa obraciam na pána komisára, ktorý je medzi nami a žiadam, aby vysvetlil, hoci nemá ani sluchatka, teraz sa nepočúva, ale dúfam, že zrozumie maďarčine. A som presvedčená, že ma istotne počúva, pretože práve kvôli tomu je tu. A teraz by som sa chcela na vás obrátiť a dám vám vlastne dokument vo veľkosti A4, ktorý vlastne je kópiou rozhodnutia, ktorú, ktoré prijal výbor Pety ohľadne obetí e, za hypotéky v Maďarsku, ktoré boli urobené v inej mene ako v maďarskej. Sú tu milióny občanov, ktoré vlastne takýmto spôsobom e, doplatili na pôžičky z bank, z takých bank ako švajčiarske banky alebo iné v iných menách a vlastne zaslali 15-stranovú petíciu, ktorú vypracovali právnici, na ktorú oni potom dostali reakciu, ktorá vlastne e, bola iba vo veľkosti pol strany. Ak vy hovoríte, že každá petícia je preskúmaná transparentným spôsobom, alebo takým špecifickým spôsobom, ako to ide, ako to, sú, ako to súladí s tým, čo dostali títo predkladateľa petície ako reakciu iba v podobe polstrany. Ďakujem pekne. Pán Jár, ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsednička, výbor Pety eh, má dobrú bilanciu za minulý rok, ale ešte pár vecí z mojej strany. Už to, čo povedal aj pán Becker, myslím, že je dôležité, aby sme rozlišovali medzi tými žiadosťami, ktoré sú prípustné a nie, a ktoré nie sú, a tými, ktorým, kde my jednoducho nemáme kompetenciu vyhovieť. A potom sa budeme môcť intenzívnejšie venovať tým, petíciám, kde jednoducho sme kompetentní sa im venovať. Treba takisto dodržiavať časový režim, na to tu máme tú novú velereformu a toto podľa môjho názoru znamená, že po deviatich mesiacoch po obdržaní petície musí jednoducho petícia sa dostať do výboru na to, aby sa tam poprvýkrát prerokovala. A potom sú tu ešte petície, kde členovia výboru zastávajú názor, že súčasné zákony by mohli byť zlepšené a tu ide o spoluprácu s odbornými výbormi, to treba samozrejme zlepšiť a to sa takisto týka aj toho, kde treba posilniť napríklad spoluprácu s petičnými výbormi v národných parlamentoch. Tu sú ešte určité rezervy. Chcem sa teda poďakovať sekretariátu výboru PETI, ktorí vlastne s nami, e, poslancami, to niekedy majú ťažké, ale my skutočne bojujeme v prospech celej veci. Myslím si, že výbor Pety je pre mňa tou skutočnou, tým skutočným právom demokracie v Európskej únie, kde sa občania môžu priamo obrátiť na Európsku úniu. Ja, takže to je pre mňa určitý taký seismograf, kde vlastne členovia tohto výboru jasne pociťujú, čo občania chcú a čo sa deje v Európe a preto možno taký typ pre pána komisára alebo ostatných členov Európskeho parlamentu, keď chcete počuť e, hlas občanov, tak príďte do výboru PETI. Ak na to nemáte čas, tak si prečítajte aspoň naše zápisnice. Ďakujem. Ďakujem. Ďalšia rečnička, minúta. Pani Kirten Darling. Ďakujem pekne pani predsednička. Úžasná vec, že naši voliči majú možnosť predkladať petície e, do parlamentu v prípadoch, kde majú pocit, že jednoducho ich záujem musí byť preskúmaný. Ja ako členka tohto výboru e, som počula celkom jasne hlasy občanov, ktorí sa vyjadrili napríklad aj k rokovaniam o TTIP alebo o porušovaní pracovných práv občanov alebo napríklad pentícia ktorá, ktorú predložili štrajkujúci v minulosti. A som rada, že si môžem vypočuť skutočne priamo takto informácie od našich občanov. A tam, kde sa vlastne bojuje za práva našich občanov, v našom výbore. Treba povedať, že toto je to miesto, kde skutočne podporujeme priamu demokraciu v Európe. Toto treba posilniť. Mali by sme ako poslanci preukázať v tomto parlamente, že my sme tu kvôli ľuďom a pre ľudí. Ďakujem. Na minútu dostane slovo pani Wikström. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať spravodajkyni a všetkým kolegom za kompromisného ducha, ktorý tu bol preukázaný tento týždeň v tejto správe. Výbor pety, kde som predsednička, je premostenie medzi občanmi Európskej únie a inštitúciami EÚ. Tento výbor by mal byť, mal byť dverami pre občanov, cez ktoré sa vlastne dostanú ich obavy do pozornosti ich volených poslancov. Je veľmi dôležité zdôrazniť, že táto správa sa sústredí na prácu vo výbore, predovšetkým na obdobie roku 2014. To je veľmi kľúčový rok, pretože boli voľby do Európskeho parlamentu a to malo priamy dopad aj na prácu našho výboru. Som rada, že môžem upriamiť našu pozornosť na skutočnosť, že spolu so sekretariátom a e, všetkými zamestnancami sme navýšili efektívnosť práce výboru od roku 2014 naša interná modernizácia pracovných metód, ktoré sme začali koncom roku 2014, začala prinášať dnes už prvé ovocie. Považujem za veľmi pozitívne, že sa nám podarilo presvedčiť komisiu, ustanoviť prvého podpredsedu ako nášho komisára. A ja som rada, že môžem spolupracovať s vami všetkými na to, aby sa zabezpečili lepšie služby pre všetkých predkladateľov petícií a občanov. Prekročili ste svoj časový harmonogram, teraz zostane slovo pani Alken. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, ďakujem za túto dobrú správu. Nebudeme už opakovať to, čo tu bolo povedané, len by som zdôraznila, že dnes v súčasnosti spolupracujeme lepšie hlavne tu medzi parlamentnými výbormi, ale stále to môžeme vylepšiť a tiež by som poďakovala Európskemu ombudsmanovi za mm, sprostredkovanie, ale myslím si, že máme málo zdrojov na to, aby sme e, čelili našim záväzkom. Potrebujeme viacej zdrojov, aby sme situáciu lepšie zvládali a tiež si myslím, že nemáme k dispozícii e, štúdie, ktoré sa robia v teréne A aj to je potrebné vylepšiť. Nemáme výbor pre petície občania. Máme takýto výbor, ale občania musia e, byť e, informovaní o tom, aké majú možnosti, lebo to, čo zatiaľ robíme, to je vlastne striptist. E, tak, e, lebo nezabúdajme, že hlavne e, v tomto výbore sú veľmi aktívne politické strany zo severu. Je zaujímavé vidieť tú opozíciu proti TTIPu v tomto dokumente. Takisto pozbudujúce tisícky mojich voličov mi napísalo veľa obav ohľadne toho, že TTIP otvorí viaceré možnosti pre privatizáciu, ale takisto aj pokiaľ ide o ten proces usídlo, riešenia sporov mimosúdnym spôsobom. Toto je jednoducho nehorázna vec a dúfam, že tento výbor, ako aj poslanci si uvedomia, že túto záležitosť treba pochovať. Ale takisto je tu aj určitá pozitívna záležitosť zo strany mojich voličov. Budeme mať referendum v našej krajine, takže ktokoľvek pozerá teraz priame prenos, tak vidia, že ak chcete pochovať TTIP, tak musíte jednoducho pochovať aj EÚ v našom referende. Ďakujem. Ďakujem, pán Valesa. Máte dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som zdôrazniť význam tejto výročnej správy výboru TTIP pokazuje na to, čo sa urobilo v roku 2014, ale predstavujú sa tu aj pozitívne zmeny pre budúcnosť, akým spôsobom my budeme pristupovať k petíciám v našom výbore. Správne zaobchádzanie s žiadosťami občanov, ktorí predkladajú petície, tento postup je veľmi dôležitý, pretože posilní sa týmto dôvera, ktorú majú občania vo výbor pety, ale takisto nám to dáva určitú dôveryhodnosť aj voči ostatným európskym inštitúciám Petície sú pre občanov najväčším, najdôležitejším prostriedkom, ako sa môžu zaangažovať do demokratického procesu Európskej únie na úrovni Európskej únie. V tomto ohľade by som chcel povedať, že plenárne pozmeňujúce návrhy EPP sú dôležité k tejto správe, pretože tu jasne sa poukazuje na povinnosť mm, dostať predpisom, ktoré tu máme. A toto sme si neuvedomili. Administratívny postup je v našej práci veľmi dôležitý. Tieto pravidlá sú usmerneniami e, v celom cykle predkladania petícií a jej riešenia a preto sa musíme viac sústrediť na skutočné výsledky a musíme robiť všetko preto, aby všetko to, čo robíme, aby to jednoducho nevzbudzovalo nejaké falošné nádeje v očiach našich petičníkov. Musíme postupovať transparentne, musíme robiť všetko preto, aby sa k týmto petíciám našich petičníkov pristupovalo patričným spôsobom a aby sme nespolitizovali náš pracovný program. Ešte, sú tu, ešte tu je veľa vecí, ktoré musíme v našom výbore vylepšiť, ale som presvedčený, že dokážeme túto, bitvu, túto vojnu vyhrať v rámci uh, právnosti a prípustnosti jednotlivých petícií, ktoré sa predkladajú. Musíme nájsť dobrý spôsob, ako vysvetlíme petičníkom tie prípady, kde jednoducho niektoré petície nie sú prípustné. Ďakujem. Ďakujem. Pani Čufeda, máte minútu. Výbor PETI zohráva zásadnú úlohu, aby priblížila európskych občanov k EU inštitúciám. Výbor PETI v parlamente je práve tým bodom, ktorý robí z EP skutočne demokratickú inštitúciu. Vieme veľmi dobre, ako EU, je chápaná ako veľmi vzdialená. Často občania majú pocit, že e, sa hlas, ich hlas vníma len počas volieb. Táto inštitúcia je dôležitá nielen pre občanov, ale aj pre nás. Venuje sa takým významným témam e, a tam vidíme, kde a ako by sa mala EÚ zmeniť. Ich žiadosti by mali byť našou prioritou a preto je nepriateľné, že sa analýzujú s veľkým oneskorením niekedy aj rok po zaslaní. Ak chceme naozaj vyriešiť problém, ktorý eh, je dôležitý a ktorý nezávisí od eh, vôle zamestnancov výbory, výboru, komisie a tak ďalej, ktorí pracujú neustále. Pani Pitera, nech sa páči. Pani przewodnicząca, komisia petícií... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Petičný výbor sa venuje právam občanov EÚ, keď sa obracajú na EP s rôznymi žiadosťami, ktoré sa týkajú fungovania EÚ inštitúcií a pomáhajú odstraňovať problémy v oblasti implementácie nášho práva. Takže E, snažíme sa vlastne aj preto zlepšovať fungovanie činnosti tohto výboru. Naši členovia sa aktívne do tohto procesu zapojili napríklad aj v prípade pozmeňovacieho návrhu, ktorý sme predložili, tak hovoríme o motivovaní členských štátov, aby sa vytvorila istá povinnosť, vytvorí petičné výbory na národnej úrovni. V roku 2015 sme o tom diskutovali spolu s členmi výboru PETI, ale nie všetky parlamenty členských štátov takýto výbor majú. A to si myslím, že by má, to má tiež vplyv na efektivitu spolupráce tohto výboru s národnými parlamentami. A keby takéto kontakty boli, tak by bolo možné presúvať petície, ktoré nespadajú do kompetencie EÚ e, na národnú úroveň, do národných parlamentov otázka manželstvo, e, manželstieva e, detí alebo aj párov, ktoré nie sú zosobášené. To všetko by malo e, veľký dopad na riešenie problémov v, súvislosti so starostlivosťou o deti. A venujem sa tiež otázke práv detí a preto som proti tomu, aby sa umelo udržiavali petície otvorené, keď e, tam nemáme kompetencie, pretože potom to vytvára falošné nádeje, že sa tieto petície vyriešia pozitívne. Ak sa tieto petície neprimú, tak treba postupovať rozhodne. Igen, elnök asszony, nagyon fontos a petíciusok garantálása, hiszen az uniós polgárok egyik... Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Musíme chrániť toto právo na petíciu. To je vlastne možnosť umožniť komunikáciu pre občanov. Petície sú dôležité pre Európsky parlament, rovnako ako poslanci, ktorí sú dôležití pre Európsky parlament a musíme to vnímať ako napomocný nástroj. Ale takýmto spôsobom vlastne reagujeme na situáciu, ktorú máme v Európskej únii a chcel by som povedať, že mám rovnakú skúsenosť ako e, predstaviteľ maďarskej menšiny na Slovensku, že nie je veľa petícií. Tie problémy, ktoré vlastne naši občania nám nastolujú, by mohli byť takisto predmetom pre petície, pokiaľ ide o základné práva, diskriminácia, voľný pohyb osôb. To sú všetko oblasti, kde si myslím, že niektoré z tých základných práv sú porušované. Toto sú vlastne oblasti, na ktoré by sa mal výbor pety sústrediť. Myslím si, že by sme mali viac sa sústrediť na osvetu. Viacerí občania nevedia o petíciách veľa a nevedia, že ich môžu predkladať. Štatistiky z predchádzajúcich rokoch nám ukazujú, že je málo petícií, ktoré prichádzajú napríklad z Maďarska alebo zo Slovenska. Ako podpredseda výboru PETI sa snažím našu prácu bližšie e, priblížiť občanom našej krajiny. Toto právo na petície je nástrojom, ako sa dá vlastne robiť kontrola nad rozhodovacím procesom v Európskej únii a aplikácia európskej legislatívy je takisto dôležitá. Ale táto správa nehovorí o zárukách, ktoré by mohli zlepšiť prácu výboru PETI. Administratívna reforma, ktorú zaviedol generálny tajomník tohto parlamentu, nie je zohľadnená v tejto správe a táto správa a reforma by vlastne slúžila v prospech našich občanov. Ďakujem a teraz prejdeme k spontánnej rozprave. Začneme pani McGuinness, nech sa páči. You, um, Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som uh, len uh, uh doplniť, uh, som bývala u členkov tohto uh, uh, výboru. Zabrala som sa prípadmi medzinárodných únosov detí v rámci výboru je veľmi dôležitá práca, ktorú vykonávame e, predrečník, to spomenul. E, petície týkajúce sa detí alebo e, ťažkosti s hraničnými vzťahmi. Takýchto prípadov budeme mať čoraz viac. Nie vždy máme dobré riešenie pre tých, ktorých sa to týka, ale mali by sme tým, ktorí trpia, môcť poskytnúť nejaké usmernenia. Sú to emocionálne najťažšie petície, s ktorými sa zaoberáme a Ja by som chcela požiadať eh, o ďalšiu lepšiu spoluprácu môjho úradu a výboru s eh, petíciou, aby sme sa eh, zasadili za správne podmienky Brusel 2. Ďakujem pani Valina. Gracias, presidenta. Según el eurobarómetro. Podľa Eurobarometra z mája 2015 dôvera občanov v EÚ je len 40 a dôvodov je veľa. Utečenecká kríza a politika škrtov trojky, u odchod občanov z vidieka, ale hlavne, že e, nebola podpora EU inštitúcií v konkrétnych problémoch, témach. A my vo výbore PETI tieto problémy veľmi zblízka poznáme. Preto žiadame komisiu, aby sa viacej implikovala, aby adekvátne odpovedala, aby e, sa nevyhovárala. Vieme, že našou úlohou je počúvať a politicky riešiť skutočné problémy. A aby sme neboli len jednoduchými technokratmi, ďakujem. Pán Avramopoulos, e, e, všetci sa vracajú do sály, musíte musieť hovoriť hlasno. Ďakujem pekne, vážení členovia. Chcel by som sa poďakovať pani Geringer de Wedenberg za jej veľmi zaujímavú prácu. Chcel by som tiež, eh, tiež využiť túto príležitosť na to, aby som poďakoval eh, tým eh, členom, ktorí sa vyjadrili v tejto diskusii prispeli so svojimi komentármi, ktoré som si ja starostlivo poznačil. Právo na petíciu je dôležitou súčasťou e, európskeho občanstva, patrí k základným právam e, podľa zákonov. Treba ukázať občanom, že berieme e, vážne ich veci. To naozaj podporuje dôveru v európske inštitúcie. Komisia zdôrazňuje to, že sa zasadzuje spoluprácu, úzkú spoluprácu s parlamentom a výborom e, PETI, aby sme zabezpečili e, rýchle prejednávanie e, petícií. Ďakujem pani predsednička, ďakujem vážení poslanci. Ďakujem. A teraz znovu pani spravdajkyňa Geringer de Rodenberg. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dámy a pani, som hlavnou spravodajkyňou a preto som veľmi rada, že som túto správu mohla pripraviť spolu s veľmi kreatívnymi a angažovanými ľuďmi. Bola to veľmi dobrá spolupráca, nielen v prospech výboru PETI, ale zároveň sme mohli zadefinovať aj postup do budúcnosti, zlepšiť kvalitu fungovania výboru PETI a ak niektoré Niektorí z nás reagujú kriticky. Znovu predsedajúca porosí, aby spravodajkyňa hovorila pomalšie. Ak sa niektorí na to pozerajú kriticky, tak je to určite pozitívna, je to signál, že nás čaká veľa dobrej práce. Áno, e, stojí pred nami veľmi veľa vecí, ktoré musíme vylepšiť, ale každým krokom sa dostávame k tomu, že činnosť vylepšujeme a kvalitnejšie riešime sťažnosti našich občanov. Rada by som poďakovala komisárovi za e, vysvetľovania a objasnenie k správe. Samozrejme, táto správa si vyžiadala úsilie mnohých. Poďakovala by som tieňovým. Ich návrhy a odporúčania, ako aj myšlienky, boli pre mňa veľmi inšpirujúce. Pani Albiol, Hans Becker, pani Besera, pán Desbarias a ďalší a ďalší. A tiež ďakujem všetkým koordinátorom a spolupracovníkom sekretariatu Pani Soledad Cabeson, Nikolaj Dakier, pán Pérez a pani Karolíne Kokpeckej, ktorá je mojou osobnou asistentkou. Ja si myslím, že aj napriek rozdielným názorom sme vytvorili veľmi jasnú správu, kde sú jasné hlavné smery eh, budúceho fungovania výbore.